že aj na ten prípad, ktorý bol pred súdnym dvorom, áno, už končím, takisto boj proti transfóbii, homofóbii, prebieha to aj, proste, áno, teraz pani predsednička ho prerušila. Um, e, máme naozaj veľké meškanie. E, pani Intveld? Ďakujem, pani predsednička. Nebudem opakovať to, čo už odznelo zo strany predrečníkov. Myslím, že sme na rovnakej vlnovej dĺžke, iba niekoľko pripomienok o tom, čo robia európske inštitúcie. Poprvé, tak ako kolegovia, kolegyne, ja som pyšná na to, že máme prvé uznesenie o právach intersexuálnych osôb, že to máme na programe. Je to silný politický signál a zároveň e, tu je uznesenie e, o akciách e, Európskej komisie to bolo na začiatku tohto volebného eh, obdobia. Malo by to byť to, čo odovzdáme ďalšiemu parlamentu. Aj komisii treba žiadať rozhodnejšie kroky ako za uplynulých 5 rokov. Myslím si totiž to, že ešte stále toho veľa treba spraviť. Mnohé sa spravilo, ale predsa len, keď sa pozriem na radu, tak na jednej z posledných rád členské krajiny sa nemohli ani dohodnúť na spoločnom prehlásení o právach týchto osôb LGBTI. Asi sme v stredoveku, niektoré krajiny to ešte blokujú a antidiskriminačná smernica teraz je zablokovaná viac ako 10 rokov. A keď sa pozrieme na náš vlastný parlament, tak predseda pán Tajany je hlavným rečníkom na celosvetovom kongrese pre rodiny. To je asi najviac homofóbne podujatie mm, na svete bez možnosti e, voľby. E, potom je aj organizácia Citizen Go a tí tiež e, podporujú tzv. nešvilské prehlásenie, tiež najviac homofóbne E, prehlásenie na svete. Niektorí aj túto podporujú. Ja sa necítim pred zastúpená pánim Tajaným, ktorý bude vystupovať na takomto podujati. A my tuto akože máme obhajovať práva týchto osôb, to je naozaj vrchol pokritectva. Ďakujem pani Reintke na dve minúty. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia, kolegyne. Európsky parlament e, odsudzuje e, zákroky normalizačné, či liečebné, alebo e, operačné. To je naozaj veta, ktorá môže zmeniť ľudstvo a je jednoduchá, ale takto často býva. Zajtra parlament naozaj skutočne bude môcť vstúpiť do dejín, pretože budeme hlasovať za Prvé, vôbec uznesenie o právach intersexuálnych osôb, ale nemôžeme odstrániť všetko utrpenie e, kvôli tej prevažujúcej ideológii e, násilné sterilizácie, operácie, stigmatizácia, diskriminácia okrem iného. E, e, to všetko nezrušíme, ale zajtra môžeme nahlas povedať, že budeme bojovať za budúcnosť, kde práva intersexuálnych osôb naozaj budú súčasťou e, práv únie. Už to malo byť dávno tak, ale predsa len to prichádza v správny čas, pretože práva všetkých LGBTI osôb sú terčom útokov po rokoch pokroku hrozí, že urobíme krok vzad a na, aby sme tomu zabránili, EU musí schváliť stratégiu na prevenciu a nový zoznam akcií, pokiaľ ide o práva LGBTI, to je to minimum, čo môže spraviť komisia, aby naozaj stála bok po boku pre tí, pri tých, ktorí chcú žiť a milovať, ako si to oni predstavujú. A potom tie konkrétne opatrenia, ktoré čakáme od komisie, odblokovať tú smernicu na rade, tak aby práv týchto osôb bola priorita. A potom e, prípad Coleman, e, to tiež treba e, v tom pokračovať. Zasadzuje sa to za práva týchto osôb a samozrejme boj proti diskriminácii v celej Európe. Musíme to spraviť pre európskych občanov. Ďakujem. Teraz pán minister Čamba. Ďakujem, pani predsednička. Vážení poslanci, pán komisár, chcem poďakovať Európskeho parlamentu za to, že ste mi dali príležitosť s vami diskutovať o tejto dôležitej téme. Budem sústreďovať predovšetkým na práva intersexuálnych osôb, ktoré mali byť chránené vo všetkých členských štátoch. A toto je taktiež obsahom vašej otázky eh, pre radu. Je jasné, že diskriminácia a násilie nemá žiadne miesto v Európskej únii. Rumunské predsedníctvo si za jednu zo svojich priorít stanovilo boj proti diskriminácie každého typu. Princípy a hodnoty, ktoré sú zakotvené v charte základných práv Európskej legislatívy v európskych zmluvách, o tých sa už nebude rokovať ani dohadovať. V Európe sme sa zaviazali, že budeme podporovať slušnosť a rovnoprávnosť a toto je v podstate základ Európskej únie, toto z dobrého dôvodu. Naša spoločnosť musí byť inkluzívnejšia a rôznorodejšia než kedykoľvek predtým. Musíme zaručiť rovnaké zaobchádzanie s menšinami, sexuálnymi menšinami, so ženami, s osobami s postihnutím, s náboženskými menšinami a taktiež s občanmi všetké, každého veku. Naďalej na tom budeme pracovať a ja verím, že všetky inštitúcie sa v podstate zhodnú na tomto smerovaní, že potrebujeme väčšiu emancipáciu a toleranciu a som hrdý, že môžem povedať, že Rada už schválila legislatívu, ktorá jasne zakazuje diskrimináciu z dôvodov, ktoré sú uvedené v článku 19 zmluvy o fungovaní Európskej únie. No ako viete, Zákony proti diskriminácii nadelenie sú kompletné, pretože niektoré typy diskriminácií sú e, zakázané viac než iné. Takže naďalej musíme ešte pracovať na legislatíve v tomto smere. A rád by som hovoril o špecifické otázke e, násilia, diskriminácie intersexuálnych osôb. Hovoríte o rokoch utrpenia v e, otázke, ktorú ste položili dnes Rade a komisii. A ja hrdo pripomínam, že v júni 2016 Rada pozitívne zareagovala na zoznam sankcií komisie, čo sa týka zabezpečenia rovnoprávnosti osôb LGBTI. Toto bolo prvýkrát, čo Rada schválila vyhlásenie, ktoré sa venuje téme zlepšenia e, rovnoprávnosti LGBTI osôb. A toto bol historický moment vo svojich záveroch rada vyzýva komisiu, aby podporovala opatrenia, ktoré sa uberajú týmto smerom, aby pravidelne podávala správu ohľadom dosiahnutého pokroku. Rada taktiež vyzvala členské štáty, aby podnikli vlastné kroky na boj proti diskriminácii z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity a je zodpovednosťou členských štátov vypočuť túto výzvu. Vážení poslanci, Rovnaké zaobchádzanie k tomu musíme prispieť všetci. Čo sa týka spolupráce na európskej úrovni, tak zoznam krokov e, komisie, vrátanie výmeny dobrej praxe, toto vítame. Taktiež komisia spustila svetovú kampaň. Agentúra pre základné práva taktiež významne prispieva k tomuto procesu tým, že mapuje situáciu intersexuálnych osôb Vrátanie problémov, ktorým e, čelia, napríklad je tu legislatíva, ktorá sa týka e, zbytočných chirurgických e, zákrokov. A je to otázka predovšetkým etická v rámci zdravotníctva, za to sú odpovedné členské štáty. A čo sa týka registrácie pri narodení, a máme tu ďalšie špecifické aspekty, ktoré spomínate, ale tam všade sú príslušné členské štáty. Toto samozrejme neznamená, že tu nie je žiadny európsky rozmer alebo európske riešenie. Samozrejme, že je. Ako viete, kategória intersexuálnych osôb nie je na zozname e, dôvod, do ktorých sa nesmie v zmysle zmluvy diskriminovať, ale si myslím, že je treba rozšíriť e, pravidlá rovnako zaobchádzanie na túto kategóriu. Toto je v zmysle našich spoločných európskych hodnôt a našej kampane e, pre inkluzívnosť. Musíme brániť naše hodnoty a tým pádom všetci máme prínos konštruktívnych výmien aj diskusí, vrátane tej dnešnej a taktiež zo zajtrajšieho hlasovania. Ďakujem za vašu pozornosť. Rád by som vám pripomenul, ako som povedal na úvod, že rumunské predsedníctvo rady si stanovil ako jednu zo svojich priorít boj proti diskriminácii a toto je jedna z príležitostí, e, na ktorú sme veľmi hrdí a sme radi, že sme tu. Ďakujem, pán minister a teraz pani komisárka Jourová. Pani predsednička, vážení poslanci, na úvod by som chcela poďakovať parlamentu, že naplánoval túto diskusiu ohľadom diskriminácie LGBTI osôb. Komisia je odhodlaná dosiahnuť pokrok, čo sa týka rovnoprávnosti LGBTI osôb a víta to, že parlament prostredníctvom svojich diskusí a správ naďalej dohliada na tieto témy. No z tohto dôvodu sme publikovali zoznam krokov, ktoré majú podporiť rovnoprávnosť LGBTI osôb. Bolo to v decembri 2015, no a v nadchádzajúcom mesiaci predstavíme tretiu správu ohľadom implementácie tohto zoznamu krokov. Ja sa k tomuto zoznamu vrátim ešte na e, koniec e, svojho prejavu. Teraz by som chcela povedať pár slov ohľadom problémov súvisiacich s intersexuálnymi osobami, ktoré, ako všetci viete, ako ste už veľakrát spomenuli, čelia vážnym problémom, pretože nezapadajú do hlavných eh, kategórií pohlaví muž a žena. Nepotrebné eh, chirurgické zákroky a taktiež liečba, ktoré môžu podstupovať intersexuálne deti, sú také, že v podstate nemôžu dať informovaný súhlas, pretože sú príliš mladé tieto osoby. Napriek tomu v zmysle zmluvy fungovania Európskej únie definícia zdravotnej politiky a taktiež e, zdravotníckých služieb. Toto všetko spadá do kompetencií členských štátov. Komisia rešpektuje princíp subsidiarity, čo sa týka etickej zodpovednosti za chirurgické zákroky, ktoré podstupujú intersexuálne osoby a deti. A možnosť priradiť pri narodení tretie pohlavie toto taktiež je v kompetencii členských štátov. Čo sa týka eh, transsexuálnych eh, osôb, tak tam členské štáty musia zaručiť uplatňovanie eh, svojich zákonov v súlade s súčasnými medzinárodnými zákonmi a taktiež súd pre ľudské práva rozhodol, že bol, sa porušuje e, článok 8 dohovoru, pokiaľ sú tieto osoby vystavované rôznym zákrokom. Teraz, čo sa týka nášho zoznamu e, krokov, ktorými chceme zaručiť e, práva LGBT osôb, na základe tohto zoznamu krokov komisia vykonala viacero aktivít, aby sme šírili osvetu ohľadom problémov, ktorým čelia transsexuálne a intersexuálne osoby. Nedávno publikovali správu na, na ohľadom situácie v Európe a taktiež finančne podporujeme organizácie občianskej spoločnosti, ktoré pracujú taktiež na podpore rovnoprávnosti transexuálnych a intersexuálnych osôb. Taktiež sme vydali rôzne videá, podporujeme výmenu overenej praxe medzi členskými štátmi. No a na výzvu Európskeho parlamentu sme spustili pilotný projekt Zdravie pre LGBTI. Taktiež sa sústreduje na špecifické otázky, ktorým e, čelia e, transexuálne a intersexuálne osoby. Taktiež komisia monitoruje a uplatňuje súčasne existujúce práva osôb LGBTI v zmysle súčasne e, platnej smernice. Mali sme aj prípad pred súdom, taktiež máme príslušné aky, ktoré sa musí uplatňovať v súvislosti s sexuálnou orientáciou a komisia nadel bude implementovať tento zoznam krokov, ktoré majú v roku 2019 podporiť práva osôb LGBTI. Tento rok 2019 príde nový, e Euroba, nový prieskum Eurobarometra, bude potom publikovaný v spolupráci s agentúrou pre základné práva a tým pádom budeme môcť lepšie zacrieť naše budúce kroky. Tento rok príde vyhodnotenie, prídu prípravné práce pre e, budúci aktualizovaný zoznam krokov v súvislosti s osobami LGBTI. Aktualizuje ho novozvolná komisia, a bude musieť schváliť nový parlament. Komisia je odhodlaná úspešne a pozitívne e, odozdať našu súčasnú prácu. E, na tejto téme ďalšej komisii, ktorá potom rozhodne, ako sa bude postupovať ďalej v týchto politických oblastiach, ale ja by som môjmu následníkovi odporúčila, aby do vytvárania svojej svojho budúceho zoznamu krokov v súvislosti s osobami LGBTI taktiež zapojil e, mimovládne e, organizácie a taktiež, aby brali ohľad na uznesenie, o ktorom tu dnes hovoríme. Taktiež by som chcela zareagovať na diskusiu, ktorá prebehla Komisia naďalej bude podporovať schválenie horizontálnej smernice o rovnakom zaobchádzaní, ako ste správne povedali. Ja si myslím, že je skutočne hanebné, že táto smernica sa celé roky na rade blokovala a ste si vedomi toho, že táto legislatíva si vyžaduje jednomyselné schválenie, no a z tohto dôvodu všetky členské štáty musia súhlasiť a už som povedala, že po toľkých rokoch blokády na rade zmluva poskytuje možnosť posilnenej spolupráce a boli by ste prekvapení, že podľa reakcií členských štátov na stretnutiach na rade, ale aj v rámci bilaterálnych stretnutí, kde som hovorila o tejto téme, tak členské štáty potvrdili, že potrebujú viac času, že nechcú posilnenú spoluprácu, lebo tu hovoríme o základných právach. Takže toto som vám len chcela povedať a naďalej budem tlačiť na túto tému, pretože už sme diskutovali o budúcnosti tejto smernice, ktorú vnímam veľmi pozitívne. Ešte na záver, taktiež ste hovorili o téme nenavisných prejavov na internete alebo v všeobecnosti. Komisia naďalej intenzívnym spôsobom spolupracuje so sektorom IT, aby sme dosiahli radikálne zníženie miery nenavistných prejavov na internete, na sociálnych sieťach. Máme už celkom úspech. Sektor IT robí to, čo, k čomu sa zaviazal v rámci etického kodexu a naďalej budeme postupovať takýmto spôsobom aj v budúcnosti, ešte aj do konca môjho mandátu. Ďakujem. Ďakujeme, pani komisárka. Budeme pokračovať v našej diskusii a teraz zostáva slovo pán Fária na minútu. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Po tom, čo sme sa podelili o príbehy diskriminácie, na Twitteri s hashtagom MeQuee, tak sa to všetko stalo trochu konkrétnejšie. Musíme bojovať viac proti diskriminácii osôb LGBTI tým, že budú voľne dostupné spoločenské sociálne stratégie v tomto zmysle. Sú tu určité asymetrie medzi jednotlivými členskými štátmi, čo sa týka občianských práv, práv občanov, tiež prístupu k verejným službám, ako je vzdelávanie, zdravotnícke služby. No a pani komisárka, komisia musí vypracovať stratégiu na podporu osôb LGBTI, e, zahrnúť intersexuálne osoby do vykonávania projektov na boj proti násiliu. Je treba chrániť všetky tieto osoby. Ďakujem. Ďakujem, pani Ward. When we talk about L- keď hovoríme o osobách LGBTI, intersexuálnych osobách, intersexuálne osoby sú často zabudnuté, boli celé staročia dehumanizované a boli diskriminované kvôli svojim telám. A to sa prezentovalo ako otázka zdravia, ale v podstate, pokiaľ ste intersexuálny, tak to vôbec nie je nezdravé. A nutené mrzačenie intersexuálnych detí, toto je hrozné a otrasné, je to je nepriateľné, že v roku 2019 ešte dochádza k takémuto porušeniu telesnej autonómie, a to v EÚ. A to, že sme ochotní meniť per, v podstate permanentne deti e, a ich tela, toto ukáza, nakoľko chceme e, smiešnú smiešné binárne ponímanie pohlaví e, uplatňovať. Intersexuálne osoby sú dôkazom toho, že kategorizovať ľudí na základe ich sexuálnych charakteristík, že toto je úzko prse a že to neozrkadluje realitu. A ja podporujem všetkých intersexuálnych ľudí, predovšetkým deti, a hovorím im, nie ste sami. Thank you, madam. Ďakujem teraz pani Stevens na minútu a pol pani predsednička kolegovia. Dokonca ani teraz práva osob LGBTI nie sú v EÚ e, garantované. Sú tu veľké rozdiely medzi tými členskými štátmi EÚ a naďalej tu nie je ešte úplná ochrana proti diskriminácie e, na základe e, rodovej identity, sexuálnej orientácie alebo telesných charakteristík. Mnohé európske krajiny Ehm, neuznávajú napríklad manželstvo medzi dvomi ženami alebo dvomi mužmi. V Belgicku je to možné. A taktiež eh, sterilizácia E, je podmienkou v 8 členských štátoch, aby sa dala právne zmeniť pohlavie. V 18 členských štátoch sa vyžaduje psychologické vyšetrenie. V 21 členských štátoch e, sa vykonáva tzv. E, tzv. chirurgický zákon na normalizáciu pohlavia u intersexuálnych detí, ale je otázka, či toto je v súlade s Európskou chartou základných práv. Podporujem žiadosť o komisie, aby sa zaručila, že E, okrem iného aj práva osôb LGBTI sa stali prioritou v jej pracovnom programe pre roky 2019 až 2024. E, spolupráca je nutná medzi rôznymi generálnymi rejiteľstvami, aby sa posilnili práva týchto osôb a taktiež, čo týka napríklad vzdelávania alebo zdravotníctva, komisia musí taktiež odsúhlasiť nový strategický dokument, aby sa podporovala rovnoprávnosť osôb LGBTI. Taktiež dôležité by Európa pokračovala s osvetovými kampaňami a taktiež e, komunikačnými kampaňami pre verejnosť ohľadom osôb LGBTI a ich rodín. A okrem toho Európa musí taktiež zaručiť slobodný pohyb pre všetky rodiny, vrátanie tzv. duhových rodín, a to v celej EÚ. Vzhľadom na nedávny prípad Koman pred e Európskym súdnym dvorom je nepriateľné, že osoby LGBTI v mnohých európskych krajinách sú naďalej ehm, vnímané ako druhej kategórie. Ďakujem teraz pani Ernst na minútu a pol. Dnes prvýkrát máme uznesenie k ohľadom práv intersexuálnych osôb a naozaj bolo na čase, pretože tabuizovanie tejto témy uľahčuje tak ako predtým dostávať ľudia alebo zatvárať ich do tmavého priestoru bezprávia a to, čo je pre nich dôležité, potom určujú ostatní, ktorí sa domnievajú, že to je nesprávne, že takéto odchylky treba vykoreniť a už e, v ranných štádiách e, sa takéto veci aj dejú potom nejakými zákrokmi. Nastolme ale jednotnosť v jednej veci. Mali by sme sa všetkými silami snažiť o to, aby takéto operácie, takéto medicínske, lekárske zásahy v prípade malých detí boli e, zakázané paušálne pretože nedokážu e, sa vyjadriť. E, títo intersexuálni ľudia nie sú e, nejakí chorí, ktorých treba liečiť. Sú to normálni ľudia, ktorí chcú rozhodovať sami o sebe a ktorí chcú požívať rešpekt. Nič, čo by si vyžadovalo nejaké zosmiešňovanie, nejaké hrozby alebo vyhrážky, o to predsa ide. Preto diskriminácia na základe nejakého príslušnosti k intersexuálnym osobám by mala byť zakázaná treba pozitívne stimulovať aj verejnosť a treba, tak povedať, znormalizovať tú diskusiu o tom, či sú správne označované tie pohľavia v rámci dokladov totožnosti a podobné veci a konečne si aj ozremiť, že ľudský život nie je len nejaká jednosmerka. Ďakujem pekne, pán López Aguilar. Vážená pani predsedníčka, pani komisárka, ústna otázka je e, nástrojom kontroly nad komisiou a toto podnecuje komisiu, aby konala na základe uznesenia, ktoré budeme hlasovať vo štvrtok. Ja som zúčastnila všetkých diskusiách o diskriminácii, e, ktorú, e, ktorou trpia európske občania, čo týka napríklad najzraniteľnejších skupín. A toto je prípad taktiež osob, ktoré boli diskriminované alebo zneužívané, dokonca kriminalizované kvôli svojej sexuálnej orientácii, e, skupina LGBTI, transexuálne osoby, intersexuálne osoby. A preto si myslím, že je dôležité, aby sme upreli pohľad na najlepšiu prax v tých členských štátoch, ktoré sa vyznačujú tým, že majú predovšetkým takú víziu, ktorá sa nepozerá na transsexuálnosť alebo intersexuálnosť alebo sexuálnu orientáciu ako na patológiu a taktiež nutene neukladajú určité pohlavie týmto intersexuálnym osobám farmakologickým alebo chirurgickým spôsobom. Uvedomte si, mali tu napríklad správu Lunaček z roku 2017, tam sa vytvára komplexná vízia týchto e, osôb. Rečník bol prerušený. Prepačte, musím byť prísna, čo sa týka času. E, spontánna rozpráva tá bude v rámci tejto časti, ale 10 minút po polnoci by sme teraz podľa informácií mali až končiť a ja budem musieť potom niekde ušetriť ten čas. Pani Forenza minúta, presne, nech sa páči. Pani predsednička, ja považujem za veľmi dôležité, tak ako bolo spomenuté pred chvíľou, e, že je takáto rozprava spoločná, ktorá sa týka práv osôb LGBTI a takisto uznesenie ohľadom eh, intersexuálnych osôb. Ako pripomenul kolega Vioty, a ja si myslím, že ten plodom, plodom tejto diskusie v čase, keď prebiehala na medziskupine pre LGBTI, eh, ktoré som mohla prispieť, eh, tak tým plodom bol práve taká, takéto uznesenie. A som takisto rada, že hnutie feministické sa definuje ako transfeministické, pretože považuje za neporušiteľné zásady, ako je oslobodenie ženy a žien v rámci LGBTI. Samozrejme, treba odsúdiť akúkoľvek formu chirurgického zásahu, ktoré sa e, snažia e, nastoliť znova tú binárnosť e, v rámci rodov, takže ja som spokojná, ako táto diskusia prebehla. Ďakujem pekne, pán Sošňaš. Nemá e, absolútne žiadneho povodu, že by v e, Unii Európejskej mar... Neexistuje absolútne žiaden dôvod, aby EÚ si robila starosti o osobách s nejakými sexuálnymi dysfunkciami, tzv. LGBTI a tak ďalej, tak čokoľvek už tam dáme. Je to skupina, ktoré venujeme príliš e, veľa pozornosti v porovnaní s tým, čo je dôležité v spoločnostiach, dokonca požívajú isté výhrady, výsady teda, alebo privilégia, lebo v Spojenom kráľovstve došlo k situácii, kedy bola, policia zatkla ženu v jej domove a, a bolo to teda muž, predtým to bol muž, ale dal si odstrániť penis a teda zmenil identitu Samozrejme, každý má právo sa k tomuto nejako postaviť, ale ja mám tiež právo na svoj názor a mám právo vyjadriť ten názor nielen na webe, ale inde. Vy, čo robíte, tak zastrašujete v zásade ľudí a tá lavica, ktorá dominuje EÚ, sa snaží obmedziť kritické hlasy a terorizovať spoločnosť. Pani komisárka Jourová. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som predtým vystúpila zdlhavo a teraz budem preto hovoriť krátko. Chcem sa poďakovať za tú rozpravu. Parlament ukázal silný záväzok e, smerom k tomuto týmu. E, pardon, k tejto téme. A ja chcem aj vysloviť moju pripravenosť pracovať na tejto dôležitej agende v rámci nadchádzajúcich krokov. Ešte jedna konkrétna vec. Myslím, že by sme ešte stále mali spolu s intergroup medzi skupinou LGBTI pristúpiť k istému vyhodnoteniu, ako fungoval tento zoznam opatrení, aké sú tie výsledky, úspechy, čo by sme mali do budúcnosti zmeniť. Akčný plán pre LGBTI, budeme mať nové údaje z Eurobarometru. Myslím, že bude veľmi dôležité, aby sme sa stretli, aby sme spolupracovali. To je zároveň aj moja výzva a ja verím, že to bude veľmi dôležité podujatie, kde budeme môcť e, spolupracovať na tejto veci. Ďakujem pekne. Ďakujem pani komisárka a nakoniec pán Čamba. So ďakujem pekne, ďakujem za túto výmenu. E, ukázalo sa, koľko práce pred nami zostáva. Zároveň môžeme byť hrdí na tie veci, ktoré sme už v tejto oblasti spravili. Ako som predtým spomenul, rada zareagovala pozitívne na e, zoznam aktivít zo strany komisie na podporu celej komunity LGBTI. Teším sa na ďalšiu implementáciu, pokiaľ ide o boj proti diskriminácii, proti násiliu. E, jasne to vyplýva zo zmluv, z našich diskusí. E, Európa je na strane pokroku, tolerancie, svetla, života a je nevyhnutné, aby sme pretavili tie naše slova do zodpovednosti. To je záver diskusie, 6 návrhov uznesenia, aby sme uzavrali túto diskusiu. Jedno uznesenie, návrh výbor LIBE, 5 od jednotlivých skupín. Hlasovať sa bude vo štvrtok. Ďakujem pekne. Rada by som teraz, pani predsednička, oznámila, ako prechádzame k ďalšiemu bodu programu, tým je otázka na ústne zodpovedanie, zodpovedanie pokiaľ ide o konopu na medicínske použitie, nebudeme mať spontánnu rozpravu v tomto bode, pretože výrazne prekračujeme čas a vidím hmatateľné to sklamanie kolegov, ale bohužiaľ bola som informovaná, že presiahneme polnoc. Nebola som v predsedníckom kresle, keď došlo k takémuto umeškaniu a je mi ľúto, že hneď dostanete priestor a že sme takto časovo našponovaní. Hneď dám teda priestor pani spravodajkyni pani Šujci 5 minút Ďakujem pekne. Minulý rok veľká časť mojej aktivity v parlamente sa sústredila práve na upozornenie dôležitosti preventívneho vyšetrovania a diagnostiky rakoviny. Pri tej príležitosti sme sa no, rozprávali aj o využití konope, konopy na medicínske účely Hovorilo sa o tom, že to má prebiehať e, v rámci striktných prísnych medicínskych kritérií a kvalitatívne aspekty majú byť e, zohľadnené. Vieme, že je tu ešte stále veľmi negatívny pohľad na konope. Cieľ e, celej tej práce aj budúceho uznesenia bolo na jednej strane zabezpečiť a zdôrazniť teda možnosť využívať konope aj na takéto účely a na druhej strane upriamiť pozornosť aj na možné zneužívanie a na sankcionovanie takéhoto e, zneužívania. Ide o to, aby sme stanovili teda tie maximálne hranice THC a takisto e, tí ľudia z lekárskeho prostredia, tí, ktorí sa týmto zaoberajú, e, nemajú jednoznačný názor ohľadom tých e, úrovní THC. Preto požadujeme od komisie, aby sa do tejto veci vyjadrila. To, čo spravila komisia, tá financovala isté, isté štúdie. My chceme vedieť, koľko presne prostriedkov na to smerovalo, e, teda v tom deviatom výskumnom rámci, koľko je teda tých peňazí vyčlenených na tento účel a či sa domnieva ďalej komisia, že e, regulačný rámec e, v Európe vôbec podporuje takéto možné eventuálne použitie konopie, konopy na liečebné účely. Ďalej otázka e, použitia konope na neliečebné účely. My ďalej hovoríme v texte o tom, aby došlo k spolupráci aj s národnými orgánmi, tak aby bola správne zadefinovaná, alebo teda stanovená definícia konope na liečebné účely. A len takto zadefinovanú konope e, potom bude povolované teda aj spolu s, e, teda s úradom pre liečiva Ako vieme, tá konope sa skladá z viacerých kanabinoidov a tie ovplyvňujú rôzne symptómy, e, ovplyvňujú vnímanie bolesti alebo nejaké zvalové krče alebo spazmy. Pri skleróze multiplex e, vieme, že lieky, ktoré obsahujú e, konope, na to, aby vôbec boli schválené, aby boli vyvinuté, aby sa ďalej potom následne rozšírili a boli povolované, bolo by to vhodné a prospešné z pohľadu obmedzenia takýchto liekov na čiernom trhu. Takisto otázka prístupu maloletých takýmto liekom. Na druhej strane bude umožnené pacientom, ktorí budú mať e, takéto lieky predpísané, ľahšie sa k ním dostať. A to sa bude týkať starších e, ľudí a teda aj tehotných. Má to byť pre nich uľahčené. Videli sme, že existujú dobré dôkazy že konope e, má priaznivé účinky, e, že teda tie liečebné účely sú potvrdené, hlavne pokiaľ ide o glaukom, epilepsiu, Alzheimer, astmu, ako aj pri tých symptómoch, ktoré som už menovala, teda spazmy pri mu- skleróze multiplex. Takisto veľmi účinné sú kanabinoidy v prípade riešenia stavov posttraumatických alebo no, úzkostných alebo depresívnych. Už nebudem ďalej predlžovať. Uzavriem to. Aj agentúra, Európska agentúra musí byť činná v rámci stanovania tých pravidiel. Samozrejme, to treba, aby to bolo smerované na pacientov, ktorí to potrebujú. Treba tu mať takú dobrú analýzu, e, kvalitný výskum. A teraz je na nás, na politikoch, spolu s ľuďmi z praxe, aby sme sa zjednotili v tomto boji a aby sme ho rýchle doviedli do konca. A ešte niečo na záver. Musíme e, prísnejšie e, určovať, e, ako bude používaná konope na liečebné účely. A akékoľvek rekreačné využitie treba výrazne obmedziť a oddeliť od toho liečebného, liečebných účelov. Ďakujem pekne, pani Jurová. Za uplynulých 10 rokov sme videli rastúci záujem verejnosti o takéto terapie na základe konope a jeho zložiek na teda liečebné účely. Terapeutické využívanie konope, to je niečo, o čom sa hovorilo e, pri viacerých chorobách, e, skleróze multiplex, e, strachu a tak ďalej. Ja chcem hovoriť o nefarmeucetickom, lekárskom konope a lekárskych Eh, medicínskych produktoch odvodených z konope. Čo sa týka regulácií, európsky eh, uhol pohľadu je obmedzený, pretože je to v rukách členských krajín a vnútroštátne orgány si teda môžu rozhodnúť, či je to zákonné alebo nie na danom území. Na druhej strane je tu európsky farmaceutický rámec legislatívny a je jednoznačný a pozná aj takéto výrobky, takže povolenie sa udáva iba potom, ako sa overí bezpečnosť a účinnosť, e, keď je e, prínos spojený s používaním. Keď sa uvedie na trh, tak e, lekársky výrobok sa naďalej monitoruje formou farmakovigilantnosti, čo sa týka aj takýchto liekov odvodených z konope. Takže ako EÚ môže prispieť k tejto rozprave? E, vedecké poznatky e, sú, myslím, že hlavným bodom európskej pridanej hodnoty a taktiež dobrá spolupráca medzi jednotlivými agentúrami EÚ. Teraz chcem hovoriť o jednotlivých otázkach, ktoré ste položili. Na úvod poviem, že je potrebné prehlbiť e, výskum o bezpečnosti a účinnosti takýchto e, liekov a podporovať takúto vý, e, takýto výskum. Na to poslúži napríklad Horizont Európa, okrem iného. A čo sa týka posledných rámcovných programov pre výskum a inovácie, tu EU financovala viacero dôležitých e, programov, napríklad viac ako 40 miliónov eur bolo vyčlenených pre takéto e, lieky. Takže treba podporovať výskum a inovácie v Európe a budeme v tomto pokračovať. V novom rámcovom programe Horizont Európa Európska komisia bude naďalej podporovať výskum aj v inovatívnych oblastiach <clears throat> ako nové terapeutické prístupy napríklad. Druhá otázka, ale, alebo séria otázok. E, otázky súvisiace so zdravotnou starostlivosťou sú zložité ale rozhodujú členské krajiny. Európsky regulačný e, e, rámec hovorí o povolovaní takýchto liekov na základe konope, keď sú bezpečné, účinné a bolo to dokázané. Iný, iné využívanie spadá do e, kompetencií členských krajín, ale to neznamená, že EÚ neprispieva do tejto rozpravy v oktobri 2016. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti sa zameral na e, takéto lieky, poskytol aktuálne informácie a bola zverejnená aj správa o používaní takýchto liekov na základe konope a, a zložiek, pretože rástol záujem. A vaša tretia otázka. Tu chcem zdôrazniť, že nefarmaceutický lekársky, lekárske konope je mimo e, kompetencie EÚ, ale je e, známe, že sa o tom hovorí na e, pôde VHO E, expertná skupina sa tým zaoberá. Zameriava sa na prípravu psychoaktívnych látok, takže závermi sa určite e, zohľadňa e, v najväčšej miere. Ďakujem. Pán Líze, na minútu a pol. Ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia, kolegyne, používanie konope na lekárske účely, to dáva zmysel, pretože to môže pomôcť pacientom, ak iné lieky už nepomáhajú alebo nedostatočne, takže e, treba sa tu vyvarovať dvom extrémom. Poprvé, tak ako pri Pavlovšom psovi, e, napíšete alebo poviete konope, tak niektorí to vidia hneď ako niečo strašné, nezákonnú drogu. Ale ak to bude kontrolované, tak e, myslím, že e, to nie je vhodná reakcia. A taktiež na druhej strane treba dávať pozor na to, aby pacienti e, nedopadli tak, ako som to ja počul, keď som ešte bol aktívny lekára. Raz mi pacient povedal, že proti e, mojim bolestiam chrbta najlepšie účinkuje, keď si zapalím jointa. Takže je jasné, že tu musí byť regulačný rámec, e, treba byť príkladný a ja súhlasím hlavne s bodom 14 v uznesení, teda, že ako pri iných liekoch tu musia platiť pravidlá pre e, uvedenie na trh. Netreba výnimky. Takže tu uznesenie stanovuje dobrý rámec a dúfam, že zajtra získa veľkú väčšinu. Ďakujem. Pán Baláš na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, vážená pani komisárka ehm, mal som bolesti svalov a bol som za neurologom vo Francúzsku a jediné, čo mi povedal, je e, zapalte si jointa, ale to škodí, teda e, zapalte si jointa s hašišom, ale to škodí zdraviu a naviac je to vo Francúzsku zakázané. Takže e, keby sme mohli používať molekulu CBB, tak by to bolo pozitívne, ale tu treba európsku reguláciu, takže komisia naozaj musí poskytnúť jasné informácie členským krajinám. A tiež chcem povedať, že uznesenie je jasné, napríklad, že e, lekári budú kontrolovať predpisovanie e, konope, takže niektokoľvek ho bude môcť e, nasadiť, ale iba lekár, aby mohol povedať, že kanabis THC sa dá Eh, nasadiť na boj proti niektorým bolestiam u pacientov, ale je tu niekoľko pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, hlavne zo strany konzervatívcov a, a oni hovoria, že iba tá lekárska forma by sa mala dať použiť, ale to nie je úplne správne, pretože mm, napríklad čaje bylinkové alebo maste tiež eh, môžu byť účinnejšie a dajú sa lepšie použiť pri pacientoch, ktorí neznašajú iné formy. Treba v prvom rade dôverovať lekárom, aby mohli predpísať aj nejaké iné formy a to aj predložíme vo forme pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov, pretože je to prispôsobené lepšie niektorým chorobám aj jednotlivcom, takže iba e, teda molekula THC a nie teda rekreačné používanie konope. Treba sa vyvarovať, aby e, výťazom boli iba e, farmaceutické e, firmy. Ďakujem pani Krupa na minútu a pol. Ďakujem. Výskum sa musí zamerať na vedľajšie účinky, ale ja som za profilaxiu, aby sa tu odstránili rizikové faktúry. V uznesení sme videli, že oficiálne údaje o, o výskume e, skoro neexistujú. Takže to, čo sa vie vo vzťahu z konope, predstavuje iba povedzme pozitívny vplyv po chemoterapii. Nestačí to. Treba e, uskutočniť klinické štúdie o e, dopade tejto molekuly THC a až potom to rozšíriť. A ten, to lekárske konápe, konope má veľmi vysokú, e, vysoký obsah tejto molekuly. Takže Treba to všetko overiť v klinických testoch a obmedziť na špecifické choroby. Testy liekov naznačujú, že by sa to mohlo použiť pri mnohých chorobách, ale nie sú na to dôkazy. Treba sa aj prispôsobiť na liečbu a potom je potrebné zvyšovať dávky a sú tu aj vedľajšie účinky. Pán Flanagan. Ja som podporil veľkú časť tohto uznesenia. Musíme vytvoriť legislatívnu architektúru, aby sme podporili legi- legalizáciu e, zdravotného kan- e, konope v celej Európskej únii. Máme situácie, kde napríklad e, ma dostali podvolenie, aby mohli e, liečiť e, chorobu svojej cery, ale museli cestovať do Holandska, aby sa dopracovali e, k liečivu. Ale túto liečivo by sa im malo doručiť domov, mali by možnosť ho dostať aj u seba doma. A sloboda pohybu je základným kameňom tejto Európskej únie, takže sloboda pohybu tohto liečiva by mala byť zásadná. A Fira Tumi a jej manžel Paul títo ľudia dokazujú, že e, zdravotné konope funguje, pretože 9-ročná dcera už nemá žiadne záchvaty. A my potrebujeme, aby takáto budúcnosť bola dostupná pre všetky, ktorí to potrebujú a toto uznesenie skutočne tomuto všetkému napomôže. Ďakujem. Ďakujem a teraz komisárka Jourová. Pani predsednička, vážení poslanci, rada by som vám poďakovala za túto zaujímavú diskusiu. Rada by som to krátko uzavrela, takže vás uistím, že komisia bude naďalej podporovať aktivity, ktoré e, zvýšia e, vedecké porozumenie a pomôžu e, vytvoriť konštruktívny postoj v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujeme. Pani komisárka, uzave diskusiu. Máme jedno, jeden návrh uznesenia. Hlasovať sa bude zajtra. A teraz prechádzame k otázke na ústne zodpovedanie

o modifikácii ľudského zárožného genómu a ďakujem váženým poslancom, ktorí pripravili túto tému. Venovali ste veľké úsilie tejto vertikálnej dôležitej téme, ktorá vychádza z našich znalostí ohľadom ľudského DNA. Ja som si vedomý toho nešťastného eh, experimentu nedávno, o ktorom hovoríte vo vašej otázke. A táto udalosť e, spustila skutočne silnú reakciu, pretože tam pripustila možnosť e, ľudský genom prispôsobiť a Vážení poslanci hovoria o klinických skúškach, kde sa e, pri liečbe využíva ľudský genom. Je to liečba nejakého vážne chorého človeka. No a na základe tejto odvolávky si my sa zhodneme na tom, že dobré znalosti o ľudskom genome a predovšetkým o genetických e, príčinách chorôb. Toto by mohlo napomôcť tomu, že môžeme uľaviť ľuďom od utrpenia tým, že e, prídu nové terapie v súvislosti so známymi chorobami. Na druhej strane si všetci robíme samozrejme obavy ohľadom rizika, ktoré súvisí s manipuláciou genómu budúcich generácií. V tomto kontexte by som si dovolil pripomenúť diskusiu ohľadom etických dôsledkov vedomostí, ohľadom možnosti manipulácie ľudského genómu, ktorá prebieha už niekoľko desaťročí. Politici a vedci poznajú situáciu veľmi dobre a Mali sme aj rôzne legislatívne iné iniciatívy, ktorým sa malo, mala regulovať možnosť modifikácie e, ľudského e, zárodočného genómu. A vážení poslanci, máme tam napríklad legislatívny rámec na európskej úrovni, predovšetkým legislatívne akty, ktoré sa týkajú farmaceutík a zdravotníckých pomôcok, kde Máme somatických, za somatickým účelom zásahy do genomu a zakazuje sa jeho modifikácia. Taktiež by som chcela upriamiť vašu pozornosť na Chartu základných práv Európskej únie. Je prvým princípom je ľudská dôstojnosť. Tam sa jasne zakazujú eugenické praktiky v oblasti biológia a medicíny. No a podľa toho, ako to chápem ja, modifikácie ľudského záročného genómu, o ktorej hovorili vážení poslanci, toto by bolo ilegálne v Európskej únii. A máme tu otázku budúcich krokov v tejto oblasti a je treba povedať, že zmluvy a predovšetkým článok 160 zmluvy o Európskej únii dáva členským štátom a nie únii kompetencie v oblasti zdravotníctva, vrátanie príslušných etických aspektov, využívanie e, zmeny e, génov v, rámci zdravotníctva. Toto malo byť regulované na úrovni členských štátov. Ja som presvedčený, že Európska komisia, ktorá má právo na iniciatívu v súvislosti s vytvorením novej európskej legislatívy sa bude venovať tejto téme a pokiaľ to bude potrebné alebo vhodné, tak pripraví legislatívne návrhy. Rumunské predsedníctvo a verím, že aj nadchádzajúce predsedníctva sú pripravené dať prioritu takýmto pripravovaným návrhom a ďakujem teraz za vašu pozornosť. Ďakujem a teraz komisárka Jorová. Pani predsednička, vážne poslanci, komisia si je vedomá etických a právnych dôsledkov posledných udalostí E, v oblasti e, modifikácie ľudsko-zerodočného genomu. Na globálnej úrovni sa zúčastňujeme na dialogu v rámci medzinárodnej e, národného spoločenstva s rôznymi inštitúciami, s akademickou obcov v oblasti inžinierstva a lekárstva, ďalej čo týka biotechnológie, nanotechnológií a skúmali sme taktiež túto e, etické aspekty tejto témy. My vedieme dialog aj s VHO, čo sa týka dohliadania nad e, prispôsobovaním alebo zmenou ľudského genómu. Máme Európsky e, program pre výskum a inováciu a taktiež náš program pre klinické skúšky medicínskych produktov. Tam je ustanovenie, ktoré zakazuje takéto výskumné aktivity a okrem toho Európska únia má robustný regulačný rámec v súvislosti so zdravotníckými pomôckami, ktorý je podporovaný princípami e, dohovoru z Ovieda Rady Európy o ochrane ľudských práv e, v biomedicínskej oblasti. Nariadenie 3094 z roku 2007 ukladá prísnu kontrolu účinnosti eh, medicínskych pomocov a taktiež povinnosť mať centralizovaný systém. Avšak, čo sa týka týchto technik modifikácie, eh, napríklad na účely eh, oplodňovania in vitro, toto naďalej je v kompetencii členských štátov. Komisia taktiež spolupracuje s národnými úradmi, aby sme posilnili dohľad nad eh, novými technológiami v oblasti tkaniva a buniek. Nezávislá poradná európska skupina pre etické otázky a nezávislé technológie v súčasnosti, v súčasnosti pracuje na stanovisku ohľadom genomových technológií. Tam sa budú skúmať taktiež etické dopady modifikácie zárodočného genomu. Komisia taktiež skúma, ako nadviazať na súčasné prieskumy v tejto oblasti a spustili sme výzvu k výskumu a taktiež vo svetovej kampani, kampani ohľadom nových metód v tejto oblasti, ohľadom uplatňovať týchto technológií. Taktiež e, skúmame sociálne, etické a právne aspekty e, genomových e, terapeutík. Ďakujem. Pani komisárka, pripomínam, že nie je spontánna rozpráva k tejto téme a všetci rečníci majú jednu minútu, takže pán Líze, prosím minútu. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia a kolegyne. Moderná eh, genetická technológia nám dáva eh, jedinečné šance, ktoré musíme využiť, ale je treba mať eticky motivované hranice, ktoré budeme rešpektovať, pretože nie všetko, čo je technicky vykonateľné, sa musí aj vykonať. A experimenty pána He Jiang Huing tohto vedca, ktoré predstavil v novembri v Hongkongu na konferencii, sú nezodpovedné a nie len v tomto jednom prípade, že sa zasahuje do ľudského zárodočného genomu. Všetko, všetky takéto kroky sú e, nezodpovedné a ja som rád, že, sa, že skutočne sa zburila akademická obec, ale musí sa zburiť permanentne. Je treba jasne stanoviť jasné hranice, ktoré sa budú aj dodržiavať a chcem vyloženie poďakovať rade, za výklad charty základných práv. Ten váš výklad je podľa mňa úplne správny, ale je treba si uvedomiť, že sa vylúčuje takéto e, zneužívanie tejto techniky už e, v charte základných práv. Je treba dohľadnúť, aby sa to pretavilo aj do praxe. Ďakujem teraz pán Balaš. Oui, euh, soyons en effet... Euh, Musíme byť e, dôsledný, ale prvá vec je, že nevieme presne, ako je to s výskumom tohto čínskeho vedca. Nič nie je dokázané vedecky, sú to len jeho prehlásenia, takže buďme obozretní. Nemôžeme takto sa snažiť o senzácie. A po druhé, máme e, chartu práv v EÚ, a skôr či neskôr budeme musieť mať aj vhodný legislatívny rámec pre takúto oblasť, aby sa zakázali niektoré veľmi nebezpečné praktiky. A po tretie, a to je trošku ironické, ten čínsky vedec hovorí, že crispr kasne v e, techniku využil pritom sami ju využívame pre e,